πρόεδρος. Καλησπέρα σας κύριε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Dobré odpoludnie, kolegyňa a kolegovia. Týmto pokračujeme v schôdzi. Najprv vás chcem informovať, že zápisnica zo schôdze včera e, bola rozdaná a ak nemáte nejaké pripomienky, tak táto zápisnica bude považovaná za schválenú. Prvý bod programu